pokračovať s vyhlásením Rady a komisie, ktoré bude sa týkať Európskeho fondu pre strategické investície. Takže poprosíme najprv predstaviteľa Rady, pani Kalnina. Lukaševica, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, stení poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za to, že ste prizvali radu k tejto dôležitej diskusii o Európskom fonde pre strategické investície. Toto bola priorita pre všetky inštitúcie a je to, dobrý začiatoč, je to dobré východisko pre ďalšie diskusie. Ja som rada, za tú, že mám tu príležitosť podeliť sa o moje názory s vami. Európsky parlament bol dôležitý, pokiaľ ide o to, že sa tento problém stal prioritou a preto sa veľmi teším, že som tu, pretože začíname pracovať na prvom konkrétnom bode tohto investičného plánu. Európsky fond pre strategické investície je hlavnou prioritou pre lotišské predsedníctvo aj pre radu a je veľmi dôležité, aby sme posilnili hospodársky rast a znížili nezamestnanosť v Európskej únii Investičný balíček je na to, aby splnil dva ciele. A je to veľmi dôležité, aby kolegislátori spolupracovali čo možno najviac a čo možno najrychlejšie. Je dobré pripomenúť si, že predseda Juncker a Európska rada si stanovili dosť ambicióznu lehotu. A my Počítame teraz s pomocou parlamentu, pokiaľ ide dosiahnuť tohto cieľu. Súčasná situácia ohľadne investícií si vyžaduje rýchlu reakciu. Chceme tu mať prvé projekty, ktoré by boli spustené už tento rok. Rada začala preskúmávanie návrhov v skupine ad hoc ktorá sa stretáva veľmi často a pravidelne. Už sa konali dve stretnutia minulý týždeň a budúce sa naplánovalo na zajtra. Našim cieľom je dosiahnuť všeobecný prístup do marca na to, aby sme mali dostatočný čas na dohodu s parlamentom. To znamená ešte pred lehotou v lete. Budeme na rade sledovať, postup tohto návrhu a to je vlastne jedna z našich hlavných priorít. Tie prvé intenzívne výmeny názorov ohľadne tohto návrhu na ministerskej úrovni sa konali včera. Ja som presvedčená, že parlament chce podporiť naše ambície a teším sa na konštruktívnu spoluprácu. Táto sa bude u- táto bude kľúčová pre monitorovanie našho, našej snahy pre obnovu hospodársku Európy. Ctení poslanci, poslankyne, dôležitosť tohto fondu sa nedá jednoducho doceniť, treba si však uvedomiť, že je to iba súčasť investičného plánu komisie. To je tzv. likvidný pilier, ktorý je tu na to, aby zmobilizoval financie pre investície. Druhý pilier komisijného plánu v rámci projektovej, projektovej priority a vytvorenie tohto poradného orgánu je takisto súčasť tohto legislatívneho návrhu. Chceme pomôcť pri identifikácii dobre štrukturovaných životaschopných projektov a týmto zabezpečujeme, aby súkromný sektor sa takisto zúčastnil na tomto procese, aby sa peniaze dostali do reálneho hospodárstva. Takže musíme venovať patričnú pozornosť týmto opatreniam a sledovať zriadovanie tohto fondu, pretože to bude kľúčové pre výsledky strategických projektov naprieč Európou. Avšak je to možno ten tretí pilier, ktorý má zlepšiť investičné prostredie, ktorý vlastne bude najdôležitejší, pokiaľ ide o podporu súkromných investícií. Je to oveľa širok, širšia problematika, ktorej sa musíme venovať na viacerých úrovniach z pohľadu Európskej únie tu ide skôr o otázku završenia jednotného vnútorného trhu. Viaceré opatrenia tu už boli spomenuté zo strany komisie, napríklad kapitálová únia. Rada chce spolupracovať s parlamentom a komisiou vo všetkých iniciatívnych projektoch, ktoré sú v súlade s vnútorným jednotným trhom a posilnením konkurencieschopnosti EÚ. Zároveň potrebujeme konkrétne kroky aj na národnej úrovni, aby sme sa zbavili bariér pre investície a odomkli potenciál pre rast naprieč Európskou úniou. Preto očakávame, že iniciatívy prídu zo strany komisie. Investičný plán je v splnom súlade s prioritami lotišského predsedníctva, pokiaľ ide o ekonomickú politiku a schopnosť a hospodárskú súťaž. Ako viete, plán nie je napísaný tak, aby vyriešil všetky problémy v eurozóne a Európskej únii. Z makroekonomických šokov až po defláciu do energetickej bezpečnosti, zadlženosti miestnych úradov, ale predsa len je to krok správnym smerom a čo je dôležitejšie, bol vytvorený ako riešenie flexibilné, ktoré môže neskôr sa vyvíjať. Štruktúrálne reformy, fiškálne investície a in, fiškálne opatrenia a reformy majú vytvoriť pracovné príležitosti. Inými slovami, investície sú iba jednou súčasťou tohto celého mixu. Nezabúdajme teda na ostatné štruktúrálne reformy a fiskálnu opatrnosť. Na to, aby sme jednoducho vysporiadali s tými výzvami, parlament, rada ako aj komisia musia spolupracovať a to rýchlo a efektívne, na to, aby zabezpečili, že legislatívny balíček, ktorý skutočne potrebujeme, prinesie tú konjunktúru v hospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Katajnenovi v mene komisie. Vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne, vždy som rád, keď som v parlamente a môžem hovoriť o veľkých otázkach, ako napríklad aj dnes. Chcel by som sa poďakovať aj predsedníckej krajiny za vynikajúcu prácu, že investičný plán sa vlastne dostal na prvé priečky vášho programu. Dva mesiace po oznámení ambicioznej stratégie podporiť vytváranie pracovných príležitostí a rastu, komisia predložila návrh zákona týkajúci sa zriadenia Európskeho fondu pre strategické investície. Vlastne postupujeme relatívne rýchlo. Tento fond e, sa týka základného cieľa. To znamená, chcem, aby peniaze sa dostali do tých častí hospodárstva, kde sú najviac potrebné, aby stimulovali vytváranie pracovných príležitostí. Navrhli sme vytvorenie aj transparentnej pipeline pre projekty, na to, aby sme zriadili e, takéto poradné centrum, ktoré zabezpečí, aby verejní a súkromní investori jednoducho mali tú pomoc, aby jednoducho podporovali projekty, ktoré sú životaschopné a zaslúžia si podporu finančnú. V súlade s cieľmi nášho plánu každé z týchto opatrení e, odstráni ne, e, neistotu, aby sa dala dynamika do týchto investícií za členské štáty. Tu zabezpečujeme istotu takým spôsobom, že robíme osvetovú informáciu ohľadne to, ako to bude fungovať, ako sa bude postupovať v rámci paktu pre stabilitu a rast a ako sa projekty dajú pripraviť najlepšie na to, aby mali konkrétny vplyv na vytváranie pracovných príležitostí pre súkromníkov. Tam zasa vysvetľujeme právne e, znenie a správu tohto fondu kde samozrejme zabezpečujeme aj technickú pomoc a dbáme o transparentnosť predovšetkým. Postupujeme rýchlo a ja počítam, počítam s vami, pokiaľ ide o politickú podporu, aby sme teda dosiahli vytvorenie takéhoto strategického Európskeho fondu pre strategické investície ešte v prvej polovici tohto roku. Časový plán a harmonogram sú ambiciozne. Rokovania rady vlastne spustili sa 11. januára 2015 na pracovnej skupine ad hoc, ktorá bola vytvorená ohľadne investičných plánov pre Európu. Je dôležité, aby práca v Európskom parlamente začala čo možno najskôr. Počítame e, s tým, že odsúhlasíte text do júna, tak aby jednoducho sme mohli už začať v druhej polovici 2015 pracovať Postupujeme rýchlo, preto je dôležité jasne vysvetliť, že čo vlastne robíme. Chcem sa sústrediť predovšetkým na správu tohto fondu, ako aj ostatné detaily. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o postupovanie, treba povedať, že komisia bude jednoducho v kontakte s členskými štátmi, pokiaľ ide o konkrétne príspevky budeme otvorení z očivoží príspevkom priamej formy, ako aj prostredníctvom promočných bank v členských štátoch. Takisto členské štáty môžu prispieť na úrovni viacerých projektov. Tieto príspevky vo forme kapitál, kapitálu sa nebudú počítať, keď sa bude napríklad brať do úvahy fiskálne prispôsobovanie sa. Investičné platformy budú brané do úvahy na základe patričnej doložky. Pokiaľ ide o správu tohto fondu, tak počítame s dvojakou štruktúrou. Táto správna štruktúra bola vytvorená na to, aby umožnila, aby tento fond jednoducho pre investorov zabezpečil istotu, pokiaľ ide o transparentnosť projektov, do ktorých budú investovať. Toto je kľúčové pretože na to, aby sme pridali tú pridanú hodnotu, tak tento fond musí byť schopný podporiť také projekty, ktoré majú možno aj vyššiu rizikovosť, aby došli investície do tých krajín a sektorov, kde tieto peniaze jednoducho sú najviac potrebné. V praxi to vyznáva tak, že takáto kontrolná rada jednoducho bude mať dohľad nad týmto fondom a tieto usmernenia, ktoré tu budú, budú hovoriť o rizikovosti tohto fondu, o rizikovom profile tohto fondu a projektov, do ktorého sa bude investovať. Táto e, rada bude, po, bude pozostávať z predstaviteľov viacerých grémií Európskej investičnej banky, členských štátov a tých entít, ktoré jednoducho budú participovať na jednotlivých dohodách, ktoré sa týkajú patričných partnerov. Pokiaľ ide o prispievateľov do tohto fondu, všetky rozhodnutia budú jednoducho prijaté na úrovni koncenzu. Investičný výbor alebo komisia, kde bude 6 nezávislých expertov, bude jednoducho participovať na výbere projektov. Projekty budú vyberané na základe zásluhovosti alebo príspevku a usmernenia budú presne stanovať, akým spôsobom treba postupovať. Investori nám hovoria, že toto nezávislé, tento nezávislý výber projektov je kľúčový, ak chceme, aby súkromný sektor financoval a, e, tieto projekty. Tieto investičné usmernenia, ktoré budú definovať kritéria, pokiaľ ide o výber projektov, to bude takisto definované zo strany tej správnej rady tohto projektu, ale tie základné kritéria sú jasné už teraz. Projekty na základe tejto iniciatívy si budú vyžadovať predovšetkým, aby boli životaschopné z hospodárskeho hľadiska, po druhé, musia byť dostatočne zrelé na to, aby jednoducho mali úspech na globálnej alebo lokálnej úrovni. Po tretie, pokiaľ ide o európsku pridanú hodnotu a pokiaľ ide o zosúladenie s európskymi prioritami, to je takisto dôležité. Máme tu stratégiu Európa 2020, pokiaľ ide o udržateľný rast, Máme tu takisto 20 e, strategické programy pre klimatické zmeny do roku 2030 a iné. Tento fond by jednoducho sa mal venovať e, predovšetkým tým projektom, ktoré nefinancuje Európska investičná banka, pretože sú rizikovejšie, ale majú väčšiu návratnosť. Tento fond by mal byť uplatnený iba vtedy, kedy financovanie z iných zdrojov nie je možné na základe do rozumných podmienok. Zodpovednosť voči parlamentu. Tento fond bude v plnej miere sa zodpovedať Európskemu parlamentu. Monitoring je štrukturovaný okolo dvoch hlavných princípov, predovšetkým podávanie správ. EU, tento fond bude podávať správy každého pol roka komisii a každý rok Európskemu parlamentu a rade, pokiaľ ide o financovanie zo strany Európskej investičnej banky na základe princípov jeho fungovania. Správy budú verejné. Komisia takisto bude informovať Európsky parlament ohľadne aplikácií, implementácií jednotlivých pravidiel. Pokiaľ ide o zodpovedanie sa, Európsky parlament má právo zorganizovať vypočutia z so správnym riaditeľom ohľadne fungovania tohto fondu. Takisto tento riaditeľ bude mať povinnosť ústne alebo písomne reagovať na otázky, ktoré budú vznesené z strany Európskeho parlamentu. Parlament môže takisto žiadať podávanie správ, teda správy môžu žiadať vypracovať aj komisie. Dámy a páni, toto všetko jednoducho musí byť ešte doplnené zo strany viacerých opatrení, aby sme sa zbavili prekážok, ktoré máme na ceste pre investície. To je podľa mňa najdôležitejšia súčasť tohto investičného plána. To je spôsob, ako môžeme zmeniť štruktúrálne Európu, e, natrvalo smerom k novým víziám, aby sme otvorili nové možnosti. To znamená, je tu stanovený aj konkrétny postup krokov v pracovnom programe komisie. Komisia predloží ďalšie návrhy ohľadne energetickej únie, digitálneho jednotného trhu a e, jednotného vnútorného trhu pre tovary a služby v priebehu tohto roku. Tešíme sa na spoluprácu. Dámy a páni, a chcel by som povedať, že hoci sú tu technické záležitosti, ktoré sa toho týkajú, chcel by som poukázať na to, že musíme spoločne diskutovať a zabezpečiť ich koordináciu, ale nesmieme zo zreteľa zrátať, nesmieme zo zreteľa strácať ten celkový obraz. Musíme získať predovšetkým dôveru investorov. To je dôležité pre všetkých ako celok tieto nové opatrenia majú pomôcť k nastoleniu tejto dôvery a majú zabezpečiť e, prítok investícií do tých regiónov, kde potrebujeme tieto peniaze. Naliehavosť je veľmi vysoká, je to z pohľadu politického, pretože rizika poznáme. Teším sa na spoluprácu s parlamentom v tom zmysle, aby sme prijali tieto návrhy čo možno najskôr, aby sme mali jasný vplyv na to, ako sa bude ďalej Európa vyvíjať. Ďakujem, pán komisár. A teraz začneme rozpravu. Najskôr začnú zástupcovia jednotlivých politických skupín. Pán Weber. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, dámy a páni, ďakujeme pekne za prezentáciu. Naša politická skupina EPP víta návrh komisie, pokiaľ ide o balíček rastu na Európskej únii úrovni a myslíme si, že sa smeruje, smeruje dobrým spôsobom. Nechceme tu mať žiadne dlhy, ale chceme peniaze aj zo súkromnej sféry, ktoré majú prispieť k vytvoreniu pracovných príležitostí. To je správna cesta a preto ja ďakujem za rýchle spracovanie, ako aj dobré návrhy, ktoré sme tu počuli. Dámy a páni, budeme potom ešte hovoriť o týchto detailoch z pohľadu EPP. Ja by som tento návrh chcel prepojiť predovšetkým s druhým smerom, ktorý hovorí o hospodárskej situácii v Európskej únii a kde sa vlastne hovorí aj o ďalšej diskusii v tejto oblasti. To, čo sme tu zažili napríklad, pokiaľ ide o voľby v Grécku. Dámy a páni, chcel by som poukázať na to, že nový predseda vlády v Grécku, ktorý hovoril o novom štáte v Európy, podľa nášho názoru sa nemôže konať dá sa realizovať zlepšenie situácie iba prostredníctvom takýchto riešení ako tento investičný balíček. Mimo Medzinárodná organizácia pre prácu ILO dnes zverejnila údaje, ktoré, by, ktoré hovoria o pracovných príležitostiach čo do počtu 2,1 milióna v Európe, ktoré sa majú zabezpečiť týmto balíčkom. Takže experti si od toho slúbujú skutočne veľa. Dámy a páni, ja som spomenul Grécko preto, pretože si myslím, že veľa z toho, čo chceme urobiť, pokiaľ ide o investície, pokiaľ ide o hospodárstvo v Európe, tak to závisí od hlasovania, aké tu bolo pri voľbách v Grécku, keď napríklad nový premiér pán Cipras oznámi, že jednoducho nechce už splácať dlhy, tak ja sa potom pýtam vás, ako môžeme presvedčiť súkromných investorov, aby nás podporili, keď jednoducho politici hovoria, že nebudú splácať dlhy. Dámy a páni, ako to súvisí so solidaritou? Ako to súvisí so solidaritou, keď napríklad máme tu takýto bail-out, to znamená odrezanie dlhov, e, keby také krajiny ako napríklad Taliansko, Cyprus alebo Španielsko nemuseli zaplatiť obrovské sumy. Bailout znamená, že všetky ostatné európske štáty by jednoducho museli platiť dlhy Grécka. Je solidárne, keď Španielsko, Taliansko a Cyprus jednoducho majú platiť a ručiť za grécké dlhy. Toto má viesť k stabilite? Ja si myslím, že to nemá viesť k stabilite. Ja si myslím, že to bude skôr viesť k nestabilite. Takže tie sluby, ktoré sme tu počuli vo voľbách, kde sa hovorí o 11 miliardách výdavkov, to nevedie k tomu, že investori budú mať dôveru v, tejto, v túto krajinu. A my máme takú nádej a prozbu, že to, že sú, Grécko má vyrovnaný rozpočet v súčasnosti, to, že Grécko e, zaznamenáva rast, že dúfajme, že tieto e, úspechy jednoducho nebudú sa riskovať. Takže ja očakávam, že lavicovo-radikálne e, síly, sa, ako sa tu spojili s pravicovými radikálmi, ako títo chcú robiť politiku. Ja by som chcel pripomenúť kolegom, kolegyňam, že v tejto vláde v Grécku nie je ani jedna jediná žena. Sú to sami muži, ktorí tu pracujú v tejto vláde. Ako to súvisí s rodovou rovnosťou? Prekvapuje ma to. Hovorím o tom preto, pretože v tejto, pri tejto téme o Európskom fonde pre strategické investície sa treba venovať aj týmto otázkam, keď hovoríme o hospodárstve v Európe. A ten, kto sa pozrie na stav hospodárstva v Európe, tak vidíme, že 3,6% rast máme v Írsku, 2,8% v Lotyšsku, v Španielsku sme mali 1 milión nových pracovných príležitostí, ktoré sa vytvorili. Vo všetkých tých krajinách, kde máme vlády EPP, e, kde sa rozumne hospodári, tak tam sme zaznamenali jednoducho rast a my ako naša politická skupina sa chceme tejto cesty držať aj naďalej. Ďakujem. Pán Weber, je tu viacero modrých kartičiek, ale chcela by som sa obmedziť na jednu. Akceptujete modrú kartičku? Áno, pani Van Štort. Van Štorch. Vítate ten investičný balíček, to ma nejako neprekvapuje, možno k tomu pár bodov. Uh, Hovoríte, že to nie sú investície financované s dlhou. To ma prekvapuje, pretože práve o to ide. Ideme tam s verejnými e, prostriedkami a napumpujeme ich pomocou úverov e, do výšky. To je financovanie s dlhou. A e, po druhé, ak je naozaj pravda tá o tých dvoch miliónoch pracovných miest, prečo to nezmnohonásobíme, zdvojnásobenie, strojnásobie, potom by sme úplne vyriešili problém nezamestnanosti. Veľmi dobre, že kolegňa vie takto e, ľahko popísať problémy. E, bolo by ale dobre, keby populisti tu v parlamente trošku prispeli aj k riešeniam. Náš e, návrh, ktorý máme na stole, nenavýši dlhy v Európe a prizveme aj súkromných investorov. Niekto, kto zmýšľa hospodár, hospodárne, ekonomicky, tak pre neho je to optimálna cesta. Takže preto návrh e, e, e, pána Katajnena je ten správny. Vrátime sa k vystúpeniu pani Rodriguez v mene SAD dve minúty. Uh, we will have suddenly... Ďakujem, pani predsednička. Určite budem mať príležitosť vyvodiť dôsledky z toho, čo sa prednedávnom stalo v Grécku. Ak je niečo ale isté, je, že potrebujeme spoločný program s pre Grécko eh, eh, zo strany európskych inštitúcií, komisie, parlamentu, ktorý by vychádzal z fiskálnej zodpovednosti, ale určite eh, ktorý by predstavil, predstavil naozajstnú perspektívu rastu a tvorby pracovných miest v Grécku. Toto je potrebné, ale na to potrebujeme investície. A preto naša dnešná diskusia je významná Eh, vieme, aká je situácia naliehavá a preto vám chcem predstaviť mene našej eh, skupiny eh, naše obavy spájajúce sa s veľmi pomalým vytváraním Európskeho fondu pre strategické investície. Veľmi sa obávame, že členské štáty zatiaľ e, neponúkajú kapitál do tohto fondu a vieme veľmi dobre, že e, toto by bolo veľmi dôležité, aby fond mohol e, zvýšiť svoju kapacitu poskytovania úverov. A my vieme veľmi dobre, že európska eh, rozpočtová eh, záruka a príspevok EÚ nepostačujú. A tiež sa obávame aj eh, v súvislosti s tým, že minister Schäuble prednedávnom zamietol zámer Nemecka prispieť to je zlý signál. Myslím, že musíme túto prekažku prekonať. Európa potrebuje masívne investície, masívny investičný projekt, ktorý bol prispôsobený potrebám reálneho hospodárstva a preto musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty vrátane tých, ktoré e, sa nachádzajú v postupe e, e, nadmerného deficitu, mohli prispieť Dúfam, že do budúceho eh, summitu eurozóny eh, to bude mať konkrétne výsledky. A teraz má slovo pán Kamel na dve minúty. E, ďakujem. E, vítame skutočnosť, že komisia chce e, zúžiť investičnú priepad v Európe, ale veľmi často sa máme tú situáciu, že sú tu peniaze na investovanie, ale podnikatelia sa boja nadmerne byrokratickej záťaže a preto investujú inde vo svete. Preto je najdôležitejšie, najúčnejšou časťou návrhu nie samotný fond, ale ten tzv. tretí pilier. To, čo potrebujeme urobiť, je znižovať Eh, administratívnu eh, záťaž. Uvediem jeden príklad. Prednedávnom som sa stretol eh, s viacerými podnikateľmi z celého sveta na no, tej platforme, ktorí povedali, že by chceli prísť do Európy, ale obávajú sa legislatívy EÚ, ktorá by im neumožnila úspešné podnikanie. Takže skutočným testom nášho úspechu E, nebude koľko e, e, vlastne sa vytvorí, ale koľko podnikateľov sem príde a vytvorí trvalo udržateľné pracovné miesta. A musíme na to zabezpečiť, aby ich neodstrašila legislatíva EÚ a digitálne podniky teraz musia platiť DPH v e, krajine, e, kde sú ich e, zákazníci. Viem, že sa to má týkať firiem ako Amazon, ale táto legislatíva nebude, nie je šita na mieru všetkých, stiaží život malým poskytovateľom tí si nemôžu e, dovoliť e, kontrolovať e, zákazníkov v 28 krajinách. Ak im zamietnú predaj v iných krajinách, tak potom im sa teraz hovorí, že môžu porušovať právo v oblasti oblasti diskriminácie, takže nevedia splniť ani jednu podmienku, takže čo urobia? Musia svoj, svoje podnikanie ukončiť pokiaľ ide o rozprávanie o investičnom programe, tak e, to je všetko dobré, ale ak chceme byť naozaj e, e, vážne, ak to myslíme vážne, tak sa snažíme hlavne odbúravať administratívnu záťaž koľko uh, ciest musí človek eh, prejsť, sa pýtal raz Bob Dylan, ale koľko uh, času musí pretiesť v Európe, kým, uh, koľko firiem bude musieť zbankrotovať, kým znižíme administratívnu záťaž, koľko ľudí sa stane nezamestnanými predtým, než otvoríme trhy. Bob Dylan by povedal, že, budem ho opäť teda citovať, odpoveď je vo vetre. Ďakujem. E, slovo má pán Telička na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade vás chcem ubezpečiť, že naša skupina považuje investičný plán e, za E, dôležité riešenie. Šťastie ste už e, na ceste a to z jedného dôvodu, pretože zvyšujete očakávania správnym spôsobom, pretože tri piliere, e, na ktorých sa stavia, sú presne to, na čo podniky čakajú je tu potrebné zvyšovať dôveru, budovať dôveru e, v to, že inštitúcie EÚ môžu naozaj e, e, riešiť reálne problémy s reálnymi nástrojmi správnym spôsobom. Naše očakávania sú vysoké, sme na polceste, ale predsa len sme už na ceste a myslím si, že je oveľa dôležitejšie plniť naše sľuby. Vážený pán Katajné, spomenuli ste si, spomenuli ste, že je pre vás dôležitý pilier, aj pre mňa. Súhlasím s vami. V našej skupine sme hovorili o jednej téme, na ktorej sa ale šťastie nezhodneme. Podmienky štrukturálnych reforiem. Vy ste vysvetlili, že je to trošku e, obmedzujúce, že by to malo byť jednoduchšie a ja zase hovorím, to sa nedá zjednodušiť vo všeobecnosti, možno, že pri konkrétnych projektoch, ale dajme túto vec nabok. bok je to iba niečo, čo treba zobrať na zreteľ. Chcem teraz povedať niečo iné. Čo ste práve teraz spomínali, ak EÚ príde s investičným plánom, ja by som očakával, že komisia sa pokúsi aspoň na členské štáty presunúť e, národné investičné plány, pretože boli navrhnuté rozličné projekty, ja som už videl zoznamy týchto projektov, niektoré sú zaujímavé, niektoré menej pozbudzujúce, niektoré menej. Neviem, aká je Eh, ekonomická životaschopnosť týchto projektov. Odborníci hádam rozhodnú, ale bol by som oveľa spokojnejší, ak by sme v takomto rámci videli konkrétne problémy, ktoré si odsúhlasia, že ich treba riešiť národné administratívy a oni povedia, že chcú tieto. Posilnia si legislatívu. Komisia veľmi dobre vie, aké eh, veci, s akými vecami zápasia národné štáty. Je to všetko eh, byrokraticky zaťažujúce a ja súhlasím, že by sa mala byrokracia znížiť. Keď hovorím s podnikateľmi, vždy to uvádzajú ako prvú vec tú spleť byrokratických prekážok, administratívnych prekážok. Ak by existoval národný investičný plán, ktorý by vyžadoval konkrétne kroky, to by bolo žiaduce. A ešte dve poznámky ktorými skončím. Jedna, ja by som očakával trošku viac od lotišského predsedníctva, v zmysle toho, čo sa dnes prezentovalo, nielen, že poviete, že boli stretnutia, napríklad, že bolo stretnutie v pondelok, ale povedali by ste nám aj, čo sa dialo na tom stretnutí, aké je, aká je zaangažovanosť členských štátov, aký je signál, ktorý sa vyslal a čo má sa čakať od nás od parlamentu. Jasné, že vieme, že e, chodíte na mítingy, chodíte na stretnutia. Rečník je prerušený predsedničkou, pokračuje. Podporíme vás, ale chceme, aby ste plnili sľuby aj pri tých dvoch pilieroch, ktoré súvisia členskými štátmi. Dobrý Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Papo Limolis za GUE. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem. Takže chápem, pán Weber, že ste roztrpčení, pretože váš priateľ sa raz prehral voľby v Grécku, ale tak to už vyzerá v demokracii. Ja by som vám chcel odporučiť, aby ste tu si odpustili toto skreslovanie pravdy a túto paniku. Čo sa týka novej gréckej vlády, tak mali sme tam obrovský, obrovský katastrofálnu e, politiku šetrenia, ktorá viedla k veľmi negatívnej situácii. A teraz celá Európa má nádej, že príde ďalšie šetrenie. No a povedali, bolo povedané, že sa urobí všetko na to, aby sa zachránilo euro a rada a komisia teraz zase hovoria, že chcú e, investície a rast miesto katastrofálnej politiky šetrenia a s príspevkami členských štátov na rade a so spravodlivým prerozdelením investícií, tak aby sa investovalo tam, kde je najväčšia chudoba. V tých krajinách, v ktorých je najväčšia chudoba. No a to, čo sa stalo nie teraz v Grécku, to musíte rešpektovať. Monsieur Lequet, voudrais vous poser une question via une carte bleue. Est-ce que vous l'acceptez, Monsieur Lequet? Takže pán Lekvan chce položiť otázku, um, modrú kartu. Pán kolega Weber, takže eh, Grécko eh, zakúsilo solidaritu v eurozóne. Ale súhlasíte s tým, že ku gréckému národu sa s tejto pomoci nič nestal, nedostalo, že grécky národ trpí, že je tam obrovský vysoká nezamestnanosť. Mládež tam taktiež trpí nezamestnanosťou. A tie peniaze, ktoré sme tam poslali, tak tie šli len e, veriteľom a bankám. Weber, Takže odpoveď pre vás a pre pána Webera. Takže vy ste smutní, pretože tam pasok nevyhral, ale to neznamená, že by sa Grécko vrátilo k drachme, ako vy hovoríte, pán Luka, pretože v opačnom prípade by to od, prišli o peniaze aj e, nemeckí daňoví poplatníci. Samozrejme, že chceme v Grécku reformy a rast a nechceme tam e, žiadne rodinkárstvo a korupciu pretože presne toto robil pasov 10 ročia v Grécku. Ďakujem teraz pán Eichhout za zelených. Ďakujem, u wel mevrouw de voorzitter. En uh, ik wou het weer gaan hebben over het investeringsplan. Ďakujem pekne pani predsednička. Takže investičný plán. Ďakujem komisii za tento investičný plán, ktorý je dobrou správou po toľkých rokoch, kedy sa všetci zameriavali na uťahovanie opaskov a úsporné opatrenia. Máme tu však tri hlavné ciele v súvislosti s týmto návrhom a chcel by som, aby za komisie nám pán Katajnen odpovedal. Neadekvátny demokratický dohľad. V investičnom pláne sú všeobecné ciele, ktoré musia súvisieť s všeobecnými cieľmi Európskej únie dlhodobými, ale odkiaľ prídu peniaze z európskeho rozpočtu? Bude nejaká dozorná rada? Bude vraj investičná rada. Nevieme detaily a predsa sú zásadné pre Európsky parlament, aby bol plne informovaný. Aj pri spolu rozhodovaní je to potrebné, aby sme rozhodli o pridelení prostriedkov. Druhá vec je dlhý zoznam projektov, ktoré predložili členské štáty, uchádzajúca o investície to sú milióny a milióny eur. Od uholných elektrární až po obchvaty jadrové elektrárne. My máme tiež problémy aj Flámy sú spokojní, že sa im dostával obchvat okolo Antwerp. Ale musíme posúdiť, aby to bolo v záujme verejnosti a nie v záujme súkromných investorov. To nestačí len povedať, že naštartujeme európske hospodárstvo prílevom peňazí a pritom prídeme o kopu peňazí na daňových únikoch. Ako nájdeme tie fondy finančné, aby sme to všetko zaplatili? EFD? Pán Katajnen, ja viem, že ste jeden z komisárov a asi chápete, aká hrozná je hospodárska situácia Európskej únie a eurozóny. Viem o tom. Po páde v roku 2008 je eurozóna jediným regiónom vo svete, ktorý ešte stále nezažíva hospodársky rast a dopad na obyvateľstvo je závažný. Samovraždy, nezamestnanosť, priťahovanie opaskov, ktoré sa týka všetkých, najmä Grékov. Pán Katajnen, ľudia, ktorí sa pokúšajú nájsť riešenia, to možno myslia dobre, ale e, tie riešenia, ktoré priniesol strategický investičný plán, to nie sú tie správne riešenia. Je to len zúfala túžba naštartovať hospodársky rast a nasledovať Spojené štáty americké. Akademici v celej Európe prišli s falošným riešením eura. Kvantifikujú, e, vedia, vedú semináre o eure, čo robia okolo eura a keby ste konečne už uznali, že to euro samotné je problémom a keby ste sa ho vzdali, nemuseli by ste vynakladať 20 miliard, aby ste vytvorili 215 miliard. Ďakujeme. Pán Zarianopoulos na jednu minútu za nezaradených. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, som si istý, že európske monopoly si naozaj budú od radosti e, medliť ruky, pretože toto, čo prichádza, je forma nalievania miliard investičných e, peňazí a krajiny, ktoré za to budú platiť, ako budú e, prispievať k tým platbám, ktoré dostanú, ako navýšia tieto platby, keď sú postihnuté zásadnými škrtmi. Jednotková cena práce je postihnutá týmto vývojom. Pokúšame sa prilákať súkromné investície, a to, čo teraz robíme, iba zvýši tlak na ľudí a ženy, mužov a ženy práce. Európsky semester je niečím, čo je pre monopoly vítané a je to jediný porovnávací parameter, ktorý sa im páči. Ďakujeme pani Grostet na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo všetkým Samozrejme, že môžeme podporiť návrh komisie, pretože potrebujeme motiváciu, stimul, ktorý by nás vyviedol z hospodárskej krízy. Komisia vyslala signál, že ide o urgentnú situáciu a dnes nám tu navrhujú, aby sme nahromadili finančné prostriedky. Je tu návrh, ktorý nám predniesol pán komisár, že parlament bude mať miesto pri dohľade nad týmito finančnými prostriedkami. E, súhlasíme s prioritami, ktoré boli pridelené tomuto budúcemu fondu a takisto súhlasíme s tým, že vznikne akási forma správy veci verejných a akási formálna, formálny procedurálny postup, ktorý bude transparentný. To je ten správny spôsob, ako pritiahnuť investorov, vzbudiť ich záujem, tak, aby sa znížila byrokratická záťaž, aby investori mali chuť prísť do Európy. To by bol dobrý signál. Netreba však e, vystaviť nebezpečenstvu náš technologický náskok, nepríďme o tento náskok, pretože toto by ohrozilo európsky priemysel a e, možnosti na hospodársky rast. Obávam sa toho, že sa nám nepodarí splniť ciele Horizontu 2020. Tento program potrebujeme. Rokovali sme už v parlamente a dosť tvrdo pred niekoľkými mesiacmi práve o tejto veci. Už sa blížim k záveru. Členské štáty majú svoju zodpovednosť, aj Európsky parlament, ale vidíme, že štáty nie veľmi sa chcú zapojiť finančne do tohoto fondu. Pán Wolf Myslím si, že predložili, prekročili ste svoj čas. Teraz má slovo pani Tomás na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani, pani Tomás, pani ministerka, pán komisár, ďakujem pekne za prezentáciu. Chcela som povedať, že nesúhlasom s tými, ktorí kritizujú kritizujú to, že pán Juncker chce zo svojho klobuku len tak vytiahnuť 315 miliard, ale je treba E, sa zachovať e, tak, aby sme si zachovali aj tvár. A určite je jasné, že v Európe chýbajú verejné investície a tento fond sa bude opierať o verejné financie, čo by malo dať dôveru súkromným investorom. My, socialisti a demokrati, od začiatku krízy chceme, aby sme investovali z verejných rozpočtov, ale mm, žiaľ, nebudeme potrebovať 300 miliard na 3 roky, ale 300 miliard potrebujeme na každý rok, preto je treba, aby členské štáty sa zmobilizovali a pripravovali projekty, aby prispievali do tohoto e, projektu a komisia predložila nový pakt stability a teraz je na rade, aby rada splnila svoj slub, aby to nezostalo iba na papieri. A tu teraz zostáva celý rad otázok, ktoré sa týka správy, riadenia a života. Potom ďalšia otázka súvisiaca s života, schopnosťou projektov, čiže podľa akých kritérií sa budú projekty vyberať ale je tu článok 5 nariadenia, ktorý hovorí o projektoch v oblasti vzdelávania, ktorí takisto môžu získať prostriedky z tohto fondu a akým spôsobom sa bude počítať života, schopnosť takýchto, či sa oplatí investovať do vzdelania. To sú projekty, ktoré sú dôležité pre udržateľný rozvoj. A ako sa vypočíta ich e, ekonomický prínos a ako to bude s, týmito, s tou podporou e, zamestnanosti, akým spôsobom sa vlastne potom budú tomuto venovať špecialisti na investície, ako to vlastne všetko prepočítajú. Čiže tam treba vziať do úvahy aj ďalšie veci, ako napríklad eh, zamestnanosť mladých, energetická nezávislosť a podobne. Je tu modrá karta od pána Tojrera. Akceptujete, pani Toma, takže 30 sekúnd máte na otázku. Pán Tojrer, ďakujem pekne, pani kolegyňa Tomas, vy ste hovorili o tom, že E, požadujete e, každý rok 300 miliard e, verejných investícií, ale nepovedali ste, že ako to chcete financovať. Tiež ste nepovedali, že kvantitatív easing v, v USA a Británii je napojené na štruktúralne reformy. Ako chcete to, e, ako chcete podporovať takéto projekty, ktoré sa však ale takto financovať nedajú, kým sa nebuskúčia zločinania reformy. Pani Toma, nech sa páči. No už ja plne súhlasím s komisiou, pokiaľ ide o tento plán, ale čo robíme my? My chceme, aby to boli peniaze z aby to boli verejné investície, pretože európsky rozpočet by mal garantovať európske pôžičky a s tým novým výkladom paktu stability, tak ako ho predkladá komisia, my by sme chceli práve motivovať členské štáty, aby investovali. A Členské štáty by, dôležité je, aby všetky členské štáty mohli profitovať z tohto projektu a prispievať. A ja sa teda chcem spýtať, že či tu bude aj časť, ktorá e, bude môcť e, vyhradená pre tie regióny, ktoré majú problémy. Ďakujem pekne. Teraz pán Starbaty, pani predsednička Európska únia má tú ústrednú filozofiu, reaguje na spoločenské a ekonomické výzvy vizionárskymi plánmi a finančnými e, plánmi. A ja si pripomínam Lisabonskú stratégiu v roku 2000 eh, si, eh, si ustanovila Európska únia, že sa stane najkonkurencieschopnosť eh, ekonomikou sveta a k tomuto malo pomôcť aj euro. Dnes však Európska únia nie je konkurencieschopná, nemáme ekonomický rast, je obrovská nezamestnanosť a investície trpia alebo sú ochromené a čo robí Európska únia, Európska komisia, nový e, plán pre strategické investície. Každý, kto sa venuje projektovaním projektov či pred e, po, výpočtami, vidí, že tu čísla vonkoncom nesedia. A tu e, by som chcel pripomenúť, čo povedal Bertolt Precht. Pripravte si plán a Eh, je to, priniesie veľké svetlo, keď eh, Ďakujem pekne, teraz nasleduje pán Omarži na 1 minútu 30 sekúnd. Ďakujem, pán, pán predseda. Viete, že táto, eh, že správa o súdržnosti konštatuje, že došlo k zníženiu úrovne cieľov súdržnosti v roku 2008 boli oklieštené a miliardy investícií, tak ako je to naplánované, Tie sa budú týkať tých najbohatších regiónov. No a dopad politiky súdržnosti bude ešte menší a ešte sa zväčšia rozdiely medzi tými regiónmi. A my musíme dbať na to, aby všetky e, druhy regiónov mohli ťažiť z tohto plánu. A to nie je moje želanie. Ja si myslím, že je to povinnosť, ktorá je evidentná povinnosť Európskej komisie, ktorá by taktiež mala dbať na to, aby tento plán nakoniec nefinancoval to, čo môže financovať priemysel a trh. Vy hovoríte, potrebujeme riziko, potrebujeme šok, potrebujeme e, nový obchod. A napríklad tu máme investície do námorného hospodárstva alebo do kultúry. A predovšetkým tu myslím na problematické štvrte v mestách, kde žijú mladí ľudia, ktorí majú obrovský talent, a majú v hlave veľké napríklad digitálne projekty a týchto ľudí treba podporovať. No a na záver, čo sa týka správy o riadení, je evidentné, že parlament by mal byť do tohto zapojený, pretože tieto voľby sú politickými voľbami. Ďakujem teraz pani Vana. Ďakujem, pani e, predsednička. Tá štúdia e, Medzinárodnej organizácie práce, ktorá sa e, vydaná dnes, hovorí o potenciáli 2,1 milió- miliónov pracovných miest do roku 2018, ale za podmienky, že zároveň na pracovnom trhu prídu obrovské investície, predovšetkým v regiónu, kde je teraz vysoká nezamestnanosť a taktiež podružné opatrenia v oblasti vzdelávania. A je to teraz tak, že podpredseda Katajne minulý týždeň vo výbore pre rozpočet jasne povedal, že cieľom investičného plánu je prilákať súkromných investorov a zvýšiť konkurenceschopnosť. A teraz máme hovoril aspoň o tých základných princípoch Európy 2020, kde sú si v oblasti eh, boja proti chodoby, environmentálne, boj proti nezamestnanosti. A tieto kritéria neboli zatiaľ naformulované, sú oni záväzné pre tento investičný plán. Takže ako chcete zaručiť, tieto kvalitatívne, eh, kvalitatívne kritéria skutočne budú eh, považované za hlavné kritéria tým riadiacim výborom? Ďakujem. Pán Zany na minútu. Ďakujem. Tento investičný plán je určený na to, aby to bolo ďalšie zlyhanie EÚ, ktorá ukazuje, že nie je schopná riešiť ekonomickú krízu. A ja sa pýtam, ako môžete tento plán opierať len o súkromné investície, pretože tam chýba aj ďalšia, iný typ dôvery, dôvera v rast. A to tie súkromné subjekty nepresvedčí. Táto kríza sa bude riešiť len, pokiaľ budú zasahovať aj štáty. A budú sa využívať verejné prostriedky, až potom začnú investovať aj súkromní investori. Ináč je to úplná mystifikácia. Európske krajiny musia slobodne investovať zo svojich rozpočtov a USA sa dostali e, z, e, z krízy vďaka tomu, že majú expanzionistickú fiskálnu politiku a ich bohatstvo ale nepodliehalo žiadnemu fiskálnemu kompaktu, ani žiadnym podobným plánom. A my máme európsky rozpočet, a je tam veľké riziko, že bude navýšený ešte o ďalších 20 miliard nezaplatených faktúr. Takže je treba hovoriť, urobiť iné veci, aby sme oživili rast v Európe. Ďakujem, pán González Pons. Ďakujem, pán Kania. Takže zo Španielska sme podporili tento Európsky e, fond e, investícií a žiadali sme, aby tam bol princíp dodatočnosti, aby tento fond nenahradil e, žiadne investície, ktoré EIB už slúbila aby e, týka sa to e, predovšetkým e, rizikových investícií, ktoré by ináč nemohli sa stať. A ja si myslím, že tento fond by mal mať priamy dopad na hospodárstvo, aby mal by viesť k vytváraniu pracovných miest, takže by tam malo dôjsť ku kvalitným technologickým investíciám, ktoré by za krátku dobu potom boli aj návratné. Musíte to všetko sflexibilniť a urýchliť, predovšetkým, čo týka tých prvých projektov, pretože nemôžeme sklamať žiadnu nádej a musíme uložiť vládam povinnosť, e, teda plniť, čo slúbili. Vlády musia plniť svoje záväzky. Zmena vlády to neznamená, že sa zmenil aj celý štát. Štáty musia plniť svoje záväzky, nech už tam je akákoľvek vláda, akékoľvek farby. Žiadny člen EÚ sa nemôže stať nebezpečenstvom pre ostatných členov, ale ani žiadny člen nemôže mať nejaké výhody kvôli tomu, že sa nestal rizikom pre ostatných kolegovia. Bez plnenia záväzkov sa stáva výhodou, pokiaľ by sa to stalo výhodou, tak by sme neplni, to neplnili nikto. Nie, všetci, nie len Grécko. Ďakujem. Príjmete modrú kartu? Áno. Je Takže máme veľmi... Od teraz už nebudeme modré karty používať, pretože naozaj máme veľký skos. Nech sa páči, pán Tibor Sáni má teraz slovo ako procedúra modrou kartou. Ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel sa opýtať kolegu, či som správne pochopil, že má pochybnosti hľadom tohto fondu, keďže tom, v tom zmysle, že tento fond Pán González. Ja som povedal, že tento fond by mal e, obsahovať princíp dodatočnosti. To znamená, že peniaze, ktoré by boli pre tento nový fond investícií, by nenahradili e, investície e, Európskej investičnej banky, ktoré už vytvárajú pracovné miesta a už pomáhajú v mnohých regiónoch Európy. voorzitter, eh, rád. Eh, Na dve minúty, pani Vambre, ďakujem pekne, pani predseda, komisári rada. Veľa bolo povedané už o Grécku, ale toto už nie je čas na to, aby sme to dlhodobo rozdiskutovávali. Je to krajina demokracie, kolíska demokracie, to musíme rešpektovať. A rešpektujme, že ľud podporil niečo, čo sa možno nám nepáči. Je to iná európska politika, ktorú hľadajú, nie tá, ktorú dostali. Jednoducho to treba rešpektovať, preskúmať si. Môžeme byť ambiciozni, ale investičný plán bol navrhnutý, existuje, je to realita a treba teraz zabezpečiť, aby bol v praxi úspechom. Hovoríme o štrukturálnych reformách. Často toto slovo počujeme v, zo socialistov a demokratov. Môžem povedať, že sme za štrukturálne reformy, ale chcem sa spýtať, aké, ktoré? Na tom by sme sa mali zhodnúť. Mali by sme povedať, čo je pre budúcnosť dôležité, ako transformovať hospodárstvo tak, aby bolo trvalo udržateľné, aby bolo ekologické. Musíme sa rozhodnúť radikálne. Hovorili sme práve o klíme. V, sme na ceste k veľkej konferencii v Paríži. A myslím si, že pravidla treba dodržiavať. Pán Katajnen, investičný plán je veľmi dôležitý. Pozerám sa na kolegov. Už existuje analýza, že v Európe treba 600 miliárd. Je to dobrá iniciatíva a pomôže to hospodárstvu 25 treba na eh, jadrovú energiu a podobne. Ale 600 miliard to je predsa dvakrát toľko, než máme na stole. Ako to bude plne a trvalo udržateľne investované do hospodárstva? Ako zapísať do týchto pravidel, o ktorom hovorím, aby sa to investovalo rozumne aby to bolo orientované na budúcnosť a trvalo udržateľné. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Urtasun na jednu minútu. Takže my sme boli lebo dosť prekvapení vo výbore eh, EKON, keď ste nám povedali, že v súčasnosti e, žiadny členský štát e, sa finančne zúčastní na fonde Juncker. To potvrdilo naše obavy na úvode diskusie, že tento plán je absolútne prázdny. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že či, keď budete presúvať finančné prostriedky z iných nástrojov, predovšetkým z nástroja e, spájame Európu, alebo Horizon 2020, tak si urobte štúdiu, čo to bude znamenať, pretože v niektorých prípadoch to môže byť extrémne škodlivé. Ďalej, legislatívny návrh by mal obsahovať princíp kondicionality, tak aby tam bola zodpovednosť voči životnému prostrediu. A niektoré návrhy by skutočne predstavovali obrovskú eh, environmentálnu katastrofu. Takže do toho by sa nemali investovať európske peniaze, ani peniaze EIB. Takže komisia mala zasiahnuť. Ďakujem. Fernandeš. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, Európsky fond pre strategické investície, ktorý je navrhnutý, je inovatívna záležitosť, bude viesť k tvorbe pracovných miest, pomôže podnikom a podnikateľskému duchu, vedie to k ambíciám v podnikaní a vyvolá to mnohé vedľajšie pozitívne účinky, posilní to vnútro európsky trh. Treba vyčistiť prekažky z cesty tomuto plánu. Treba zabezpečiť prepojenie sietí, najmä v energetike a digitálnom hospodárstve, čo posilní našu konkurencieschopnosť a nezávislosť od dodávok energii zvonka. Aby sme boli v tomto úspešní, potrebujeme to urobiť legitímne a transparentne. Projekty musia zahrnúť všetky členské štáty EÚ a Európsky parlament musí tiež byť zainteresovaný čo najviac. Junckerov plán, ako sa to teraz nazýva, musí mať komponentu vnútornej solidarity a teritoriálnej súdržnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Bulman. Na dve minúty, nech sa páči. Pani predsednička, vážení kolegovia, Kamal teraz nemá tu čest, že by sa tu zúčastnil na našej živej diskusii, ale ešte by som na neho zakričala. Keď tu už cituje, cituje Boba Dylana, tak prosím, nech si vyberie správny verš. Ja si myslím, že mal citovať The times are changing, časy sa menia, pretože toto e, je aktuálne a mali by sme tu nájsť niečo, čo je pre nás spoločné. A je to očividne tak, že už v tomto parlamente nie je žiadna sila ani v Európe, ktorá by nepovedala, že obrov, máme obrovskú medzeru v investíciách. Investície musia prísť, aby sme podporili zamestnanosť a raz mali kolegovia, to je predsa dôležité a to je niečo, na tomto sa všetci zhodneme. No a teraz technicky ide otázku, ako budeme postupovať. A tam, drahý pán Katajnen, podpredseda komisie, tam je pár otázok, ktoré musíme ešte objasniť. E, našťastie máme proces spolurozhodovania. Na to sme tu. Prvá otázka. Verejno-súkromné partnerstva majú veľké výhody, ale je tam aj riziko. Pokiaľ sa to podarí, tak môžeme mobilizovať kapitál. Ale ako dostaneme peniaze, pokiaľ to v niektorých dôležitých oblastiach nebude fungovať v tých oblastiach, ktorých e, chceme tú e, pridanú hodnotu do budúcnosti. A z tejto otázky plývajú dve ďalšie. Kto môže rozhodovať pri riadení týchto nových nástrojov, keď dáme peniaze. A musíme mať naďalej e, možnosť spolurozhodávania a spoludiskusie. A ďalej tu máme tu máme e, fond, ktorý musíme v budúcnosti rozvinúť, ale potrebujeme dobrý mix nástrojov, ktoré bude mať dispozícii. A myslím si, že, alebo som si istý, že v tom procese polorozhodovania sa nám to podarí. Ďakujem, pán Van de Kamp. E, Pani predsedajúca, ako člen skupiny EPP v Európskom parlamente, ale takisto ako člen výboru pre dopravu a ako Holandian. Vítam plán Junckerovej komisie. Nevždy súhlasím eh, s kolegom fasekatom, ale myslím si, že už je nastal čas, kedy sme v Európe by sme eh, mali reagovať na výzvy a nie iba na hrozby. A myslím si, že tu je, je tu Jedna zo slabých miest e, v doprave je, že už máme nástroj Connecting Europe e, a myslím, že asi polovica prostriedkov e, z zatiaľ chýba. My sme chceli, aby tento investičný plán bol e, e, takou pákou, aby sa tom získali ďalšie prostriedky. E, tiež som počul, alebo viem, že teda Energetická únia takisto e, bude nákladná e, udalosť, bude si to vyžaduje veľké investície a bude, nebude to ľahké presvedčiť e, súkromný sektor o tom, aké prínosy prináša Junckerov plán a e, koľko prostriedkov vlastne získali získala rada z členských štátov na financovanie Junckerovho plánu. E, ďakujem pekne teraz pani Kordia za Rubial na dve minúty. Ďakujem pani predsednička a komisár Katajnen. Šetrenie v Európe nefunguje. A preto žiadame urgentné a hlboké zmeny. A v tomto zmysle plán, ktorý komisia predstavila, sa uberá správnym smerom, pretože e, chce tieto investície, ktoré považujeme za pilier pre rast a pracovné miesta, a to je najsilnejší nástroj pre reformy a pre modernizáciu nášho hospodárstva v Európe. Nie len kvantita je dôležitá, ale aj kvalita projektov a pridaná hodnota, ktorú prispievame, toto je všetko zásadné. Preto potrebujeme investičný plán, ktorý je štrukturovaný okolo Európy, ktorú chceme vybudovať. Potrebujeme stratégiu do budúcnosti, ktorá bude oveľa širšia a program ktorým našim hlavným cieľom by bol udržateľný rozvoj. A chcela by som zdôrazniť ešte raz, že by mala byť koherentnosť medzi politickými cieľmi a finančnými prostriedkami na európskej úrovni, pretože sa nám nepodarí rozvinúť žiadnu ambicioznú stratégiu so súčasným európskym rozpočtom a so súčasnou podobou plánu. Ale ako som už povedala, uberáte sa správnym smerom, tento plán potrebujeme, potrebujeme, aby fungoval a potrebujeme, aby fungoval teraz, pretože musíme oživiť európske hospodárstvo a preto musíme splniť mnohé kritéria. Poprvé, je to kritérium dodatkovosti. Nemôžeme prepadnúť eh, pokušeniu eh, financovať niečo, kde to nepriniesie pridanú hodnotu. Po druhé, tie financované projekty musia mať socioekonomický dopad a hodnotu. Po tretie, Eh, aby sme zasahovali len tam, kde potrebujeme zasahovať, kde trh zlyháva alebo kde sa investície nedostatočne navracajú. A po štvrté je treba taktiež myslieť vždy na eh, to, eh, ktorá konkrétna krajina to je, pokiaľ až budeme vyhodnocovať projekty. Musíme spolupracovať bok po boku s komisiou a s radou, aby tento plán fungoval, ale ja by som chcela ešte jednu výzvu predniesť, chcela by som vyzvať radu a všetky členské štáty, ktoré sa zúčastnia, aby sa zúčastnia v tomto člane, pretože je plán, pretože je potrebný, potrebuje potrebujeme lepší kapitál, aby sa nám podarilo zlepšiť investície v EÚ. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gresle na 1,5 minúty. Pán predsedajúca, pán komisár, um, celý um, Junckerov balíček otvára množstvo otázok a bolo by dobre, keby už niektoré z nich boli zodpovedané. Európska um, komisia tu poskytuje um, 9 miliard a teraz um, myslím si, že zatiaľ nedostaneme, že doteraz sme neobdržali žiaden taký konkrétny prehľad, e, na čo sú tieto prostriedky, sa majú použiť, ako to je a e, vlastne myslím si, že tých 8 miliard, ktoré sú e, za vedovýskum, tak, to je trošku škoda, že sme sa to nedosvedeli. A potom sú tu rôzne finančné nástroje a ja sa výbor pre kontrolu rozpočtu môžem povedať, že teraz v tomto období 2007 až 2013 len 45 prostriedkov finančných e, nástrojov naozaj sa dostali k tým skutočným príjemcom, len 40 tak ja si teraz e, e, pýtam, či si myslíme, že sa nejako svet zmení, že teraz všetko bude inak v týmto balíčkom. Chcela by som na toto dostať odpoveď. Takisto by som chcela povedať ľahké peniaze ľahko je dávať peniaze. Myslím si, že Grécko eh, je už eh, úplne vyčerpané. Sú tam regióny, kde nie sú žiadne projekty a nie, neexistuje možnosť eh, spravovať im projekty. A tu je otázka, čo vlastne ponúkneme investorom. V Nemecku eh, DAX index získal 95%, čiže ale my nechceme robiť také investície, ktoré potom ich eh, budú len za neplatiť draho daňoví poplatníci. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán, pán minister Roj na jednu minútu. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nuž e, ja som bol za tento Junckerov plán za investíciu, ale mám v ktorú viaceré pripomienky tak by som mohol, myslím si, že je trošku samote stojí. Hovoríme tu o prostriedkoch, máme tu 460 miliard v strukturálnych fondoch a to treba, aké je medzi týmito e, sumami, aké je medzi nimi prepojenie, to nie je celkom jasné. Hovoríme tu o zdieľaní rizik a podobné veci. Myslím si, že dá sa oveľa viac urobiť aj už s existujúcimi finančnými rezervami, ktoré v rozpočte máme. Po druhé, chcel by som povedať, že ja som e, spokojný s adicionalitou, teda s tou doplnkovosťou, ale musíme byť opatrní, aby tie prostriedky, ktoré e, sú tu a tam na rôznych miestach, aby E, sa e, všetkých e, sa spoloč zoskupili v, u Európskej investičnej banky a, a sa presmerovali na lepšie veci. Myslím si, že kritéria aj predtým boli veľmi vágne, slabé a napokon peniaze vždy končia alebo končili väčšinou v, v starých členských štátoch a nie v nových. Neviem, či je toto akceptovateľné. To je, dosť, je tu dosť nespravodlivé alokovanie prostriedkov. Ako môžete zaručiť, že opäť v tomu istému nedojde. Je treba sa sústrediť na cezhraničné projekty. Práve tieto potrebuje Európa najviac. Mali by sme dať prioritu cezhraničným projektom. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Karas na 1,5 minúty. Pán podpredseda, pán predseda, dámy a páni. V Európe tu máme príliš vysokú nezamestnanosť, príliš vysokú zadlženosť e, štátov, primalé investície, veľmi nízku konkurencie, schopnosť a veľmi nízku ekonomický rast a nízky e, podiel zamestnanosti. Takže teraz sa chcem táto, ten predkladaný plán je len jednou iniciatívou, jednou doplňujúcou iniciatívou a tento plán by chcel hľadať nové cesty pre EU Európu, ale všetky tie zatiaľ pre všetky má to byť len doplňujúcou investíciou zvýšiť e, zamestnanosť a konkurencieschopnosť Európy a preto je táto iniciatíva správna, ktorá je smerom k európskej veľkým investíciám. Ale tá myšlienka, ktorá za tým stojí, tá je dôležitá. My potrebujeme projekty, ktoré sú trvalo udržateľné a sú úspešné z dlhodobého hľadiska, preto inak nezískame žiadneho súkromného investora. Dámy a páni, tento parlament je, alebo sa cíti byť spolu zodpovedný, takže my spracujeme v rôznych výboroch, ale predovšetkým chceme vidieť projekty, Eh, vo výboroch predovšetkým ako je ekon a pre budget a chceme vidieť tieto projekty, chceme ich eh, vidieť detálnejšie, aby sme mohli naozaj eh, spolupracovať pri tvorbe tých, toho governance a tej správy a tej tvorby. Takže je, rečník je prerušený rečník, predsedajúcov. Ďakujem pekne teraz pán Eller na 1,5 minúty. Pán Katajnen. Ja patrím, myslím, že to, čo, podporujem to, čo povedal Manfred Weber, že je to teda správny projekt, ale je treba to správne e, e, nakonštruovať. Teda ja mám k tomu otázku, že aká je pridaná hodnota k e, takýmto nástrojom, ktoré už existujú, ako napríklad Horizon 2020, a či navzájom sa tieto projekty majú doplňať a akým spôsobom by pripraviť alebo pridať, zabezpečiť pridanú hodnotu. A druhá otázka je tu, aký projekt profil rizik bude banka skúmať, keď bude hľadať projekty, ako vlastne sa dosiahne ten vysoký pákový efekt, pretože o to ide. E, máme tu už existujúce nástroje, ktoré už, sú v prak, sú, už fungujú a ja by som chcel ešte povedať, že možno by bolo dobre, keby e, e, tu bolo zdieľanie záťaže, pretože vieme, že veľmi ľahko sa berú peniaze z európskych eh, peňazí, takže bolo by treba ešte sa vrátiť otázke vedia výskum, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme k KHDI. Eh, Hlasilo sa viacero rečníkov. Dáme slovo deviatim. Teraz pani Maritič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som pozdraviť pána podpredsedu a dôležitá lekcia z investičnej politiky na báze našich skúseností z, z koheznej politiky, ktorá je takisto aj nástrojom rozvoja je, že všetky naše síly by sa mali sústrediť na to, aby sme pripravovali vysokokvalitné projekty a takisto by sme posilňovali aj ľudské zdroje, pretože to sú veci, čo v Európe chýbajú, ľudské zdroje a na to, to by sa mala Európska komisia aj tiež sústrediť členské štáty, ktoré využívajú fondy z eh, koheznej politiky, mali by predovšetkým investovať do spolufinancovania takýchto projektov a verím, že nová investičná politika nebude nahrádzať projekty z koheznej politiky, ale skôr bude doplnkom, že musia tieto krajiny dostať svoju fiskálnu konsolidáciu do poriadku, aby sa mohli podporiť ďalšie investície. Ďakujem teraz pani Ayala Zender. Ďakujem, pani predsednička. Áno, ja som sa chcela pýtať pána Katajnena. Komisia, rada a parlament sme sa dohodli na nástroji Spájame Európy v prípade dopravy. To bol úspech a bol namierený na podporu zamestnanosti, výrobu infra, budovanie infraštruktúry. A teraz tam bol veľmi e, znižený rozpočet a ten, ten rozdiel bol transferovaný do plánu Juncker Takže by som sa chcela opýtať, či 100% eh, z týchto prostriedkov plánu Juncker bude taktiež nasmerovaných do dopravných eh, projektov, tak aby to prinieslo pridanú hodnotu, pretože čo sa nám stalo s projektom Castor, to bol jeden eh, z hlavných projektov EIB, tak tam nám to nedáva dôvod si myslieť, že peniaze, ktoré teraz tam e, pôjdu, že prinesú rovnakú úroveň technickej e, pomoci a že mm, rovnakú, budú mať rovnakú úroveň pridanej hodnoty. E, ďakujem. A teraz pani Ford. Kolegovia, potrebujeme investície, potrebujeme investície v súkromnom sektore a investori, e, malé stredné podniky, podnikateľe, všetci to potrebujú vedieť, že sme na ich strane. No a ja mám plný e-mail hororových príbehov malých podnikov, ktoré museli prestať obchodovať v najrychlejšie rastúcom sektore nášho hospodárstva, to sú digitálni podnikatelia. A ja viem, že sú tam pravidlá e, pre veľké podniky, tak aby sa nevyhýbali plateniu daní, ale pre tie malé stredné podniky tak sú príliš nákladné a nevypláca sa im to a nefungujú v prípade mikropodnikov. Tie potrebujú výnimku. Rada. Rada. E, lotička je na vašej strane ihriska, takže prosím, nehovorte o tom, že to len chcete zmeniť. Nikto vás neberie vážne. Takže rada Prosím, mikropodnikom dajte výnimku. Jednoducho to urobte. Ďakujem, pán Jakovšič, za minu- na minútu. Ďakujem. Takže uvidíme, či tento fond bude fungovať, alebo či tento plán bude fungovať, alebo nie. No a v tomto tento parlament bude mať, alebo tento parlament bude mať veľký dopad, prípadný úspech alebo neúspech tohto fondu. Takže chceme podporiť tento plán. Myslím si, že iná alternatíva tu nie je a ja príjmam kritiku, to musíme prijať, ale nikto nám neponúkol žiadnu alternatívu, takže preto podporujem tento plán a dúfam, že sa budú vytvárať synergie, že bude schválených veľa projektov a tam budú synergie s členskými štátmi, ktoré sa budú zúčastňovať v týchto projektoch, ale aj s mestami, s regiónmi, pretože len prostredníctvom týchto synergií môžeme očakávať, že ten plán bude fungovať. Ďakujem. Pán, pán Viega. Ďakujem. Európsky fond pre strategické investície odpovedá nutnej potrebe bojovať proti nezamestnanosti, ktorá panuje v Európe. A bohužiaľ, prostriedky absolútne neodpovedajú potrebám fondu. Fond je e, malý a je závislý na odpovedi súkromných investorov. Ten model nefungoval ani v minulosti a nadalej nebude fungovať, pretože to vyzeralo v minulosti tak, že súkromný sektor zhrabol zisk a verejný si toto financoval. Ale problémom fondu nie je len nedostatok finančných prostriedkov, ale nedostatok dôvery, nedostatok investorov a naďalej politika šetrenia, ktorá nedovoluje eh, oživenie európskeho hospodárstva a myslím si, by sme mali podporiť hospodárskú súdržnosť v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som vyjadriť isté obavy, podobne ako to urobila pani Gresle, ktorá tu už nie je. Nadvezujem na jej vystúpenie. Odkiaľ tie peniaze prídu a kam budú plynúť? Do infraštruktúry? Dúfajme, že neskončia všetky vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Pamätáme sa ešte na škandál LuxLeaks a teraz pri Junckerovom pláne tiež vidím spôsoby, aké by sa dali nájsť, obísť uťahovanie opaskov a mnohým ľuďom to bude vyhovovať. Socialistické strany takisto sú rady, môžu začať sľubovať a vyhlasovať, že sa ukončilo šetrenie. Naozaj tento plán Junckerov je vysoko rizikový a dúfam, že občania nakoniec dostanú, čo potrebujú a čo chcú. Ďalší rečník, pán Belcer. Takže toto sme pozorovali mnohí ako takú, e, takú e, zazračnú zbranie. to veľa peňazí, e, očakávali sme obrovský dopad, ale je to len čakanie na zázrak. Dúfame v zázrak, ale čo by mohlo odstrašiť súkromný sektor? Je tam obrovská zodpovednosť a štát by musel byť garantom. My v Maďarsku máme veľmi zlé skúsenosti s tzv. verejno-súkromnými partnerstvami. Keď hospodárstvo nie je samoučelné, tak by malo, mala byť zamestnanosť cieľom. A veľký počet pracovných miest je ponúkaný práve tými strednými podnikmi. Preto ich potrebujem podporiť. Ďakujem. Monsieur Bogovič. Slovo má pán Bogovič. Ďakujem pekne. Na začiatok treba povedať, že podporujem myšlienku investičného fondu. Som za to, aby sa zaviazali európske investičné banky a prispeli k hospodárskému rastu a tvorbe nových pracovných miest a jednoducho zvýšili spokojnosť občanov so životom v Európe. Potrebujeme na to harmonogram a apelujem na Radu a komisiu, aby spolu pracovali a zároveň vedno s členskými štátmi EÚ urobili niečo, čo už spomenul pán Van Nistelrooy. Nechceme, aby všetky finančné prostriedky sa začali zrazu smerovať do bohatých krajín, najbohatších krajín. Nie je dostatok súkromného kapitálu, ktorý by mohol naplniť tieto fondy finančných prostriedkov? a regulačný rámec treba interpretovať takým spôsobom, aby členské štáty mali prospech z tohto celého balíčka. Ďakujem. Balíček, ktorý teraz nám predstavil pán podpredseda komisie Katajnen, je dôležitý krok, ale moja skupina volala po takomto niečom celé roky, že potrebujeme viac investícií, lebo úsporné opatrenia samé o sebe je jasné, že oni nenaštartovali rast hospodárstva, preto vítam tento legislatívny návrh na strategický fond, ktorý máme na stole, ale myslím si, že všetci ho musíme začať presadzovať, aby fungoval, aby sme ho dostali do praxe, do reality a aby sme to urobili správne, ešte nás čaká veľa práce hlavné. Veci, ktoré tu už spomenuli predrečníci, sú výber tých správnych projektov, to má skutočne veľkú dôležitosť, musia byť také, ktoré majú unijnú pridanú hodnotu a nie len projekty, ktoré by sa tak či tak odfinancovali. Členské štáty musia pridať svoje vlastné peniaze k týmto finančným prostriedkom vo fonde a flexibilným spôsobom ich nájsť v národných rozpočtoch. Otázku, ktorú by som položila pánu podpredsedovi Komisii Katajnovi, je, kto bude rozhodovať, ktoré projekty sa začnú realizovať EP, teda Európsky parlament tiež bude mať nejakú vedľajšiu rolu pri tomto rozhodovaní. Mohli by ste nám povedať tomu viac? Ďakujeme. Toľko spontánna rozpráva Catch DI a odpovie teraz pán komisár Katajnen na vznesené otázky. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem za túto živú rozpravu. Ďakujem všetkým za námety. Chcem počiarknúť základnú povahu investičného plánu Poprvé, investičný plán nezmení zrazu niečo mávnutím čarovného prútika. Potrebujeme k tomu ešte štruktúralne reformy, vybudovanie dôvery, fiskálnu daňovú politiku, menovú politiku, správnu menovú politiku a potrebujeme únijnú prierezovú aktivitu, najmä v súkromnom sektore, ktorý sa rozhodne investovať do Európy. V Európe. Práve preto investičný plán nie je Mm, opatrením, ktoré by stimulovalo hospodárstvo. Nie, je to, je to štruktúrálna európska odpoveď, ktorá má tri aspekty. Prvá vec je to fond, ktorý bude investovať do rizikových krajín, rizikových regiónov, rizikových projektov a najmä do malých a stredných podnikov. Druhý aspekt je transparentný na projektové schváľovanie a nakladanie s projektmi, pretože potrebujeme vybrať ekonomicky životaschopné, veľmi dobre štrukturované projekty tak, aby súkromné peniaze si mohli nájsť takéto projekty v rôznych častiach Európy a e, uplatniť sa tam. Toto bolo želanie súkromného sektora aj investorov z verejného sektora. Naša každodenná práca je investovať do Európy, ale bohužiaľ nie je dostatok životoschopných, dobre štrukturovaných a realistických projektov. Preto nás investori žiadajú, aby sme vytvorili takú platformu, na ktorej by bolo možné si vyberať projekty, čo pomôže aj súkromnému sektoru, ale aj verejnému sektoru štrukturalizovať tieto projekty, pozdvihnúť ich na vyššiu úroveň, poskytnúť technickú asistenciu, tak aby celá Európa, všetky časti Európy mali osoch s tým z týchto nových príležitostí. A tretí aspekt, ktorý podľa mňa je ten najdôležitejší aspekt plánu, je vnútroeurópsky trh. Európske štrukturálne reformy vytvárajú nové trhy, nové príležitosti pre malé, ale aj väčšie firmy v Európe. A hranicou je len obloha, nebo, môže sa vytvoriť nekonečné množstvo pracovných miest. Preto sa treba zamerať na vnútroúnijný trh a nezabúdať na to, že aj keď peniaze sú atraktívne, možno tie najatraktívnejšie, ale vnútroúnijný trh je možno mocnejší, silnejší. Z neho dostaneme viac než z ostatných aspektov tohto Junckerovho plánu. Tí z nás, ktorí sa zaujímajú o, tom, ako, o to, ako pomôcť malým a stredným podnikom, tí, ktorí sa zaujímajú o to, ako zvýšiť verejné zdroje, aby si mohli požičiavať e, na úvery aj malé a stredné podniky. Tých z vás odporúčam na Španielsko. Španielská vláda urobila opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, využila štrukturálne fondy ako finančný nástroj na podporu likvidity, na poskytnutie pôžičiek malým a stredným podnikom. A toto je ten najlepší spôsob využitia štrukturálnych fondov. Ak chcete viac pôžičiek, viac úverov pre malé a stredné podniky, tak to je možné urobiť, hoci mnohé členské štáty, takmer žiadny, to nevyužili. Ja poprosím aj komisiu, aby túto správu šírila vo všetkých členských štátoch EÚ. Nezabúdajme, že pôvodný EIP v sumách miliard ročne ktorý sa sústredí na rizikovejšie projekty, ktoré by bola ochotná financovať EIB, to vygeneruje likviditu do troch rokov, aj keď neprispejú členské štáty EÚ. Dôvodom, prečo tento nový fond je menší, je to, že sa sústreďuje na vysokoriskantné projekty a nikto nevie, aký dopyt bude po takýchto peniazoch, ktoré, s ktorými sa môžu financovať rizikové aktivity. Dámy a páni, budem rád, keď budeme úzko spolupracovať a keď si vezmeme peniaze z európskeho rozpočtu, znamená to, že používame viac peniazy, ale iným spôsobom. Očakávam napríklad, že výskum získa viac, keď použijeme multiplikačný efekt nového finančného fondu. Pracujeme v úzkej súčinnosti, buďme svižní, rýchli, aby sme neprišli o nové príležitosti pre našich občanov a pre firmy, aby vznikli nové pracovné miesta, pretože tvorba nových pracovných miest je dôvod, prečo máme tento nový fond a nový investičný plán. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán komisár Katajnen. A na závere rozpravu za radu vystúpi pani Kalidia Lukaševica. Pán predseda, vážení poslanci, Dovolte, aby som vám poďakovala za túto rozprávu, ktorá vyjadruje dôležitosť, ktorú my pridelujeme štartovaniu investícií v Európe po rokoch stagnácie. Myslím si, že súčasné inštitúcie z E, pripravujú plán, ktorý naozaj prinesie prínos pre občanov a to znamená, že prinesie ekonomické rast a pri tvorbu pracovných miest. A počas tejto rozpravy som si poznamenala e, v podstate 5 tém diskusí alebo tém, tém otázok, ktoré tu boli nastolené. Poprvé sa tu hovorí o tzv. E, byrokracii a potrebe, červen, potreby investícií a reforiem. E, po druhé hovoríme o zdrojoch, e, ktoré musia pochádzať z členských štátov a o vzťahoch, ktoré sú medzi verejnými a súkromnými peniazmi. Potom poďalšie, čo je veľmi dôležité, je tu výzva na venovanie pozornosti vytváranie nových pracovných miest v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Isté voláme po e, investíciách, ktoré sú, prinesú prínos nielen investorom, ale aj hlavne občanom a zamestnaným. A potom sú to ďalšie ďalší okruh, ktoré sa týkalo inteligentných investícií a smart projektov a potom bola tu ešte otázka demokratickej legitimnosti úlohy Európskeho parlamentu a e, zodpovednosti členských štátov. Takže konkrétne, keď e, teraz prejdem k jednotlivým týmto piatým, piatým blokom, chcela by som uviesť, aké dôlež akú dôležitosť e, pán Kamal, pán Weber, pani Rodriguez venovali tejto otázke a preto sa te, e, tešíme na návrh komisie a e, na iniciatívy v rámci tretieho piliera investičného plánu. Ako som spomenula počas e, mojich počas môjho pôvodného vystúpenia si myslím, že to je tretí pilier, ktorý bude určite dôležitejším pri podpore súkromných investícií Myslíme si, že podporou trojpilierového prístupu komisia sa správne rozhodla, pretože to dôležité je získať viac investícií z dlhodobého hľadiska, ale je to úloha, ktorá je veľmi zložitá. A predsedníctvo je pripravené konať nielen v rámci návrhu prípravy toho fondu, ale aj v rámci odstraňovania bariér a úzkých miest, osobitne prostredníctvom energetickej únie, digitálnej ekonomiky alebo únie kapitálových trhov. Tiež sa dá veľa urobiť aj na národnej úrovni. keď, e, pokiaľ ide o možné príspevky členských štátov do tohto fondu, chcela by som spomenúť, že je treba vypracovať ešte detaily do legislatívnych návrhov a my sme ešte len teraz začali na tomto pracovať, ale podstatné je, že nech to ako akokoľvek členské štáty sa rozhodnú, že za, do toho vstúpia, je možné mobilizovať im prostriedky na investície. E, všetky banky budú môcť prispievať do tohto fondu, ale chcela by som zdôrazniť, že toto je iba jeden zo spôsobov, ktoré môžu členské štáty podporovať alebo ako môžu podporovať členské štáty investície. Tiež e, budú aj zodpovední priamo na úrovni projektu alebo prostredníctvom investičných platformiem. Komisia a Európska investičná banka odhadujú, že úroveň financovania, ktorá sa predpokladá, bude môcť mobilizovať okolo 315 miliard eur nových peňazí a väčšina z nich má pochádzať z súkromného sektoru a toto sú skutočné peniaze, ktoré sa musia využiť čo najskôr. A to je bez extra ďalších príspevkov zo strany členských štátov. A keď dojdú ďalšie príspevky eh, zo strany členských štátov, tak sa táto suma ešte zvýši. Keď hovoríme o pridanej hodnote fondu, chcela by som zdôrazniť, že úloha tohto fondu je mobilizovať nové investície. A dôležité kritérium je tá adicionalita, tá doplnkovosť, aby aby e, sme e, zabezpeč- aby sme prilákali in- súkromné investície, aby nie, aby neovystupovali, aby neodchádzali. Takže e, rada sa bude musieť e, rozhodnúť a pripraviť stanovisko či pozíciu, ale jasné, že adicionalita v, týchto, v tomto nástroje bude podstatné. Čiže cieľom bude podporovať projekty, ktoré momentálne zatiaľ nie sú podporované finančne. Napríklad preto, že sa považujú za príliš riskantné a fond e, sám bude, môcť, e, bude musieť mať možnosť e, sám odstraňovať riziko pokiaľ ide o pripomienku pána Bulmana, vy ste sa dotkli niekoľkých dôležitých bodov, na ktoré my budeme musieť nájsť odpoveď počas našej medziinstitucionálnej a internej, v rámci internej diskusie. Súhlasíme s tým, že peniaze by mali ísť tam, kam, kde sú najviac potrebné a musíme zabezpečiť eh, eh, úprimnosť kritérií alebo istotu tých kritérií. Eh, fond samozrejme musí riešiť nezamestnanosť, nerovnosť a rastúcu chudobu, to je hlavný cieľ. A ja si tiež myslím, že je jasné, že ambiciózny investičný plán pomôže podporiť e, dopyt e, aj v krátkodobom dohľade a tiež podporí e, potenciál rastu v Európe z dlhodobého hľadiska. Je to základná podmienka pre zvýšenie zamestnanosti, investičné aktivity, taktiež prinesú vyššiu, vyšší podiel zamestnanosti v celej EÚ. Návrh komisie tiež predpokladá po zvyššiu podporu financovaniu malých a stredných podnikov cez Európsky investičný fond, čo bude predstavovať podstatný príspevok zamestnanosti v Európe. A tento plán e, by nemal byť e, podceňovaný, pretože bude predstavovať výraznú podporu alebo výrazný bude predstavovať výraznú, podporu a silnú podporu. A, mm, no, ako ukázala diskusia, E, je treba sa pozrieť na veci, detaile. Čiže e, ministri sa rozhodli, že plán, tento plán bude úspechom a rozhodli sa, že e, je nevyhnutné, aby tie projekty, ktoré prinášajú najvýraznejšie príspevky, tie musia byť úspešné. Tie projekty, ktoré prinášajú zamestnanosť a tým zabezpečujú transfer technológií a vedomostí v EÚ, či už je to v rozvinutých regiónoch alebo tých regiónoch, ktoré sa ešte iba rozvíjajú. A princíp adicionality je jeden z, na, jedným z kľúčových kritérií. Je tu množstvo otázok, ktoré treba e, objasniť, aby to bolo všetko naozaj správne. Isté diskusie budú pokračovať ďalej a aj určite hlasovanie v rade nebude jednoduché a budeme sa snažiť priniesť najlepšie výsledky. A pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, my sa veľmi tešíme na rokovania e, s Európskym parlamentom k návrhu vytvoriť fond čo by malo byť čo najskôr aby sme umožnili čo najskôr tok týchto peňazí do ekonomiky, ale ak eh, by sa mali využiť súkromné peniaze, mus, niektoré kľúčové aspekty sú podstatné, napríklad eh, rozhodovanie na úrovni fondov, na zabezpečenie plnú nezávislosť pri výbere projektov. Takisto na rade e, tam tiež je málo času na preskúmavanie jednotlivých návrhov, ale ako aj predsedníctvo veríme, že sa nám podarí splniť e, ambiciozne termíny, ktoré si ustanovila Európska rada bez toho, aby sme nejakým spôsobom o, znižovali kvalitu legislatívy pokým budeme spolupracovať e, a budeme na tom pracovať spoločne, to určite sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky, lebo toto od nás očakávajú momentálne e, občania ehm, vážení poslanci, pracujme spoločne konzekventne tak, aby sme zabezpečili, aby tento investičný plán naozaj fungoval a aby nám pomohol prekonať krízu. Vytvorme spoločne podmienky pre tvorbu pracovných miest, aby sme mohli zlepšiť kvalitu života európskych občanov. E, musíme úprimne sa zasadiť o to, aby tento investičný plán vyšiel. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne pani Kalnina Lukaševica. Týmto sa rozpráva skončí.